Hello everyone. If you would like to take your seats, then we... Ak by ste sa usadili, mohli by sme pokračovať našej schôdzi. Veľmi no, sa teším, že ste tu v takom vysokom počte. Naozaj je to pozitívny pocit, keď začíname pracovať v tomto výbore s takou vysokou účasťou. Verím, že to takto bude vyzerať na všetkých našich schôdzach. A môže byť aj, pretože máme naozaj veľmi zaujímavé témy v najbližších rokoch na programe, takže kým sa usádzate, chcela by som sa spýtať, či súhlasíte s dnešným programom s malou zmenou v programe, že namiesto pána Lepasára budeme mať výmenu názorov s pani Despinou, s pánom ktorá je riaditeľka digitálnej spoločnosti e, dôvery a kybernetickej bezpečnosti, pretože e, výbor chcel e, vysvetlenie fungovania agentúry ENISA a keďže pán Lepasár bude budúcim riaditeľom alebo je navrhovaný, tak s ním budeme mať vypočutie v septembri. Takže toto súhlasíte s touto malou zmenou? Dobre, tak môžeme prejsť k téme dnešného dopoludnia a je to pre mňa e, čest môžem privítať fínske ministerky pani Katri Kulmuni, ktorá je ministerkou ekonomických záležitostí, zodpovedná za energetiku, priemysel, malé stredné podniky, výskum, vývoj a vesmír. A tiež pani, alebo slečnu Sana Marín, je finskou ministerkou dopravy a komunikácií, zodpovedná za IKT, digitálnu agendu, tiež kybernetickú bezpečnosť. Takže obom vás ďakujem pekne za to, že ste dnes prišli na dnešnú schôdzu a hovorili, pohovorili s nami o vašich prioritách fínskeho predsedníctva. Chcela by som pripomenúť kolegom, že ešte tu máme niektoré spisy, o ktorých sa rokuje e, so súčasným predsedníctvom oboch oblastiach pôsobenia týchto dvoch ministertiek a po druhé tešíme sa na vypočutie nových e, alebo návrhov na komisárov a potom ich vypočutia. Takže budeme mať e, veľmi zaujímavý, zaujímavý jeseň všetci. Takže vypočujme si fínske priority. A prvou vystupujúcou je pani Kulmuni. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení e, poslanci Európskeho parlamentu, je to moja veľmi radosť, že môžem byť tu prítomná vo výbore výbor, členové výboru ITRE sú podstatní pri tvorbe európskej politiky pre priemysel, energetiku a infraštruktúru a inovácie. Predsedníctvo vidí úlohu parlamentu ako podstatnú pri presadzovaní týchto politík pre prospech európskych občanov a veríme, že sa budeme často stretávať počas fínskeho predsedníctva a aj po ňom a budeme pokračovať v intenzifikovaní našich ambícií pre zvýšenie európskej konkurencie schopností. Som veľmi rada, že mám túto príležitosť diskutovať s vami, keď sú zámery fínskeho predsedníctva. Fínsko má ambiciózny cieľ, aby sa EÚ stalo naj, e, konkurencieschopnejšou eh, eh, ekonomikou na globálnej úrovni. A k tomu potrebujeme spoločnú víziu pre novú agendu rastu v EÚ a okrem toho musíme dokončiť viac, viacročný finančný rámec. To je ďalším cieľom fínskeho predsedníctva pokiaľ ide o ciele predsedníctva a legislatívne. ale teším sa na diskusiu počas našej výmeny názorov. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, čo potrebuje EÚ pre trvalodržateľný rast? My v Európe často vidíme klimatické zmeny a chápeme, že si vyžaduje to všetko veľmi rýchlo konanie, ale takisto sa veľmi rýchlo mení technologický vývoj, aj náš život sa mení v prostredníctvom vývoja technológií, aj umelej inteligencie, takisto globálne je veľmi silná konkurencia a vyžaduje si silné, silných globálnych aktérov. Preto urgentne potrebujeme také prostredie, ktoré, alebo takú ekonomiku, ktorá bude trvalo održateľná, musíme reagovať na globálne výzvy a preto tí, ktorí rozhodujú, musia pripraviť ambicioznú agendu pre rast. V rámci toho kľúčové elementy pre trvalo rast v predsedníctva Fínskeho potrebujeme prechod k klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, efektívny spoločný trh, modernú priemyselnú politiku, vrátanie digitálnej ekonomiky a posilným vplyvom na výskum a vývoj, inovácie, aktívna obchodná politika je externý rozmer európskej konkurencie schopnosti a potrebujeme tiež nové zručnosti a digitálne vzdelávanie. Vážení poslanci, musíme všetky tieto ciele pretaviť do konkrétnych krokov. EU musí konať takým spôsobom, ktorá bude vynášať prínos pre všetkých občanov a tu musia byť politiky, ktoré musia byť aj sociálne, ekonomické, e, silné pre celú EÚ. Ako fínske predsedníctvo vnímame implementáciu tejto agendy rastu, by mala byť kľúčovou úlohou novej komisie, musia byť prijaté holistické politiky ktoré musia byť ambiciozne, ale zároveň efektívne. V rámci novej agendy rastu navrhujeme aj v rámec politik pre najbližších 5 rokov a koncom tohto roku by sme chceli pripraviť túto agendu pre Európsku úniu na najbližších 5 rokov, tak aby bola pripravená na implementáciu. Detálne potom budem hovoriť o tých piatich eh, prvkoch, ktoré sú v tejto, v tejto politickom rámci pre eh, rast obsiahnuté bod 1, tranzícia smerom k klimaticky neutrálnej e, spoločnosti. Boj proti klimatickým e, zmenám je e, veľmi dôležitá vec a je to nakoniec aj z hľadiska ekonomického pre nás zaujímavá príležitosť do budúcna táto trvalo udržateľná ekonomika. Zároveň tranzícia smerom k takéto neutrálnej, klimaticky neutrálnej spoločnosti by mala byť spravodlivá Zatiaľ sme veľmi ďaleko od toho, aby sme mm, dodržali alebo splňali tie e, ciele, ktoré sú v Parískej dohode uvedené. Mali by sme sa snažiť znižovať emisie efektívnym spôsobom a zároveň podporovať aj hospodársky rast, e, taký ten inovatívny hospodársky rast na najbližších 10 ročiach mali by sme mať e, nulovú bilanciu emisí do roku 2050. Pokiaľ ide o radu pre energetiku, znamená to, že máme pred sebou viaceré rozhodnutia v oblasti klimatickej politiky. Musíme predložiť, podobne ako ostatní, našu dlhodobú klimatickú stratégiu na OSN, to je budúci rok. Klimatické zmeny a práca s dlhodobou víziou Európskej únie je pre naše predstavníctvo prioritou. Chceme pracovať veľmi usilovne na základe toho, čo bolo uvedené na Európskej rade v júni, tak aby rada mohla to svoje usmernenie, pokiaľ ide o stratégiu, mať hotové do konca roka. Európska rada pozvala členské štáty a komisiu, aby pracovali na podmienkach, e, stimuloch e, a e, rámci, ktorý zabezpečí takúto tranzíciu k klimaticky neutrálnej EÚ v súlade s Parížskou dohodou. Táto tranzícia má zohľadniť aj požiadavky konkurenceschopnosti, mala by byť sociálne vyvážená, vyvážená mala by e, zohľadniť špecifické vlastnosti jednotlivých krajín. Rada už toto usmerenie začala počas fínskeho e, predsedníctva implementovať. E, mali sme neformálnu radu pre konkurenceschopnosť v Helsinkách, kde sa ministri snažili prediskutovať tému, ako e, sa dá znižiť konkurencie, teda skombinovať zníženie emisí a zároveň konkurencieschopnosť. Druhý hlavný prvok je e, trvalo udržateľná e, teda takto druhý prvok, prvok je taký jednotný trh a politiky v jednotnom trhu, ktoré sú povedzme inteligentné, progresívne, ktoré E, sú v prospech e, konkurencie schopnosti a e, v tomto prispejú výrazne aj naše podniky, ak to tak má prebe- prebehnúť, ako si predstavujem. Potom moderná premyselná politika, pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo, pokiaľ ide o dôraz na výskum, na inovácie a na ďalšie, musíme nastaviť cieľ Európy tak, aby sa stal globálnym lídrom v digitálnom hospodárstve digitalizácia, umelý, umelá inteligencia, dátové hospodárstvo, platformová ekonomika, to sú kľúčové aspekty, pokiaľ EU chce byť e, v týchto oblastiach úspešná. Potrebujeme mať e, istú sadu politických aktivít vrátane, e, teda v súvislosti s dátovou ekonomikou, prístup k dátam, zdieľanie dát, využívanie dát, opätovné využívanie dát, interoperabilita, dôvera a ďalšie témy, ktoré s tým súvisia. Naše spoločnosti sú čoraz viac prepojené, digitálne, čiže o to viac je to dôležité. Potom ďalšia téma, umelá inteligencia. Dnes sa veľa hovorí práve o umelej inteligencii, pretože už dnes mení naše životy, zároveň má potenciál vylepšiť naše žity, eh, životy a eh, vyriešiť aj problémy, ktoré ako európsky eh, občania máme a ktorým čelíme. Čiže myslím, že Európska únia musí byť Hm, alebo postupovať etickým spôsobom, pokiaľ ide aj o túto dátovú ekonomiku, aj umelé, umelú inteligenciu. Treba e, takým európskym spôsobom k tomuto digitálnemu hospodárstvu pristupovať. Môže to byť naše, naša konkurenčná výhoda, ale to si bude vyžadovať kvalitný eh, výskum a rozvoj a samozrejme pri dodržiavaní etických princípov. Po štvrté, zručnosti sú tiež dôležitým prvkom trvalo udržateľného rastu. E, v našej digitálnej e, ére sú stále potrebné nové zručnosti, nové vzdelávanie sa v týchto oblastiach, e, vlastne priebežné vzdelávanie sa to bude súčasť bežného života do budúcna. A tiež je to časť tej tranzície, ktorú som spomínal. A potom obchodná politika, tá je veľmi dôležitým externým rozmerom konkurencieschopnosti EÚ. Naša konkurencieschopnosť je vtedy najlepšie podporovaná, keď máme ambicioznú E, obchodnú politiku, ktorá vychádza z otvorenosti a z multilaterálneho obchodného systému, ktorý vychádza z pravidel. E, vzťahy na svetovej scéne sa menia a musíme byť v tejto veci proaktívni. Ineformálne stretnutie ministrov, ktoré ktoré sa uskutočnilo 4. 5. júla v Helsinkách a ktoré sa e, venovalo práve konkurencieschopnosti, bolo prvou príležitosťou, aby ministri mohli hovoriť o pracovnom programe novej komisie. Ministri privítali komplexný prístup k trvalo udržateľnému rastu a tešíme sa, že naďalej budeme pracovať na e, tejto agente aj na e, stretnutiach rady Kompet, ktoré budú v septembri a v novembri. Teraz e, chcel by som, chcel by som sa vyjadriť stručne k viacročnému finančnému rámcu MFF a celkovo aj k rozpočtu. Finalizácia MFF je hlavným politickým cieľom fínskeho predsedníctva, alebo jedným z Najsen sa budeme snažiť finalizovať e, negociácie v rámci rady k tejto téme a okrem toho sa budeme snažiť dosiahnuť čo možno najväčší pokrok, pokiaľ ide o tie sektorové návrhy, ktoré tiež súvisia s MFF. Chceme nastaviť vyvážený finančný rámec, ktorý e, reflektuje aj nové priority, aj tradičné politiky. Myslíme si, že budúce modernizované MFF by malo e, dosiahnuť konkrétne výsledky, pokiaľ ide o politické priority Európskej únie Keďže klimatické zmeny e, ovplyvňujú náš e, život, ďalšie alebo budúce programy MFF by takisto mali výrazne prispievať aj k e, našim klimatickým cieľom. cieľom. Návrh zvýšiť tieto financie, ktoré súvisia s klímou na úroveň 25 podporujú tento cieľ. Európa takisto musí byť lídrom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Horizont Európa, ktorý vychádza z otvoreného súťaženia a kvalitného výskumu je v tomto dôležitým nástrojom. Európsky vesmírny, vesmírny program takisto prispieva k inováciám tým, že poskytuje, poskytuje mm, základné dáta a služby a tieto vesmírne riešenia sú takisto dôležité, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Európa je vedeckým lídrom a je veľmi dôležité, aby sme naďalej v tomto pokračovali, aby naš, e, naša vedecká kvalita sa pretavovala aj do ekonomických e, úspechov a to si vyžaduje dobrú e, e, prierezovú spoluprácu naprieč sektormi. Na záver, pani predsednička, pani poslanky, pani poslanci, chcem povedať, že ekonomický rast je dôležitý a potrebujeme, aby bol environmentálny aj sociálny, aby bol trvalo udržateľný. Nové nastavenie rastu je dôležité ak chceme postupne sa meniť na klimaticky neutrálnu spoločnosť. Tento cieľ si vytýčime spoločne a potom na ňom pracujeme. E, pod, podporujeme konkurenceschopnosť a sociálne inkluzívnu EÚ, tak aby e, očakávania našich európskych občanov boli e, splnené. Vaša práca tu v Európskom parlamente aj konkrétne tohto výboru je veľmi dôležitá, pokiaľ tieto ciele chceme splniť. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na naše spoločné diskusie. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, ďalej pani Marin. Vy máte tiež e, prezentáciu ku svojej oblasti. Ďakujem pekne. Ehm, ďakujem pekne. E, som rád, že tu môžem s vami e, byť a hovoriť o prioritách fínskeho predsedníctva digitálna disrupcia, ktorú momentálne žijeme, je tiež plná potenciálu E, mení naše tradičné biznisové modely a núti nás prispôsobiť naše politiky digitálnej ére. Správnym postupom do budúcna je prepojiť vnútorný trh, alebo teda jednotný trh, e, priemyselnú politiku, inovačnú politiku, digitálnu politiku a obchodnú politiku. Treba ale zabezpečiť aj to, aby digitalizácia bola vnímaná ako základná alebo zásadná súčasť rozvoja vnútorného trhu ešte stále existujú e, veľmi výrazné e, otázky do budúcna, ktoré treba vyriešiť. E, napríklad treba dosiahnuť istú rovnováhu medzi ochranou základných práv, napríklad právom na súkromie, slobodou prejavu na strane jednej a na druhej strane medzi trendmi v digitálnom vývoji. Treba takisto, takisto pamätať na to, že digitalizácia môže zlepšiť životné podmienky ľudí, takže treba e, hlavne podporovať dôveru, budovať dôveru. To je veľmi dôležité, pokiaľ ide o digitalizáciu, pretože ľudia budú s nej môcť tuži- ehm, ťažiť iba vtedy, keď eh, tej technológii budú môcť dôverovať. Eh, digitálne politiky eh, v oblasti používania dát, súkromia, rýchlych prepojení, bezpečnosti a tak ďalej. To všetko sú témy, ktorým sa rada bude venovať. Fínske predsedníctvo bude trvalú udržateľnosť dávať na prvé miesto. Tranzícia z fosílnej ekonomiky na nízkoemisnú ekonomiku a konečne na, alebo jedného dňa na nulovo emisnú ekonomiku, tá je pre nás veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o mm, odomknutie potenciálu datovej ekonomiky, to pod, bude podporovať aj rozvoj digitálnych služieb, ako aj automat, automatizácie a umelá inteligencia, takisto bude to pozitívne aj pre klimatické zmeny, e, teda pre naše politiky v tejto oblasti. Preto sme si vymysleli e, také nové moto, pokiaľ je o elektronickú komunikáciu, inteligentné prepojenia pre e, trvalo udržateľný rast dáta sú veľmi dôležité a tie by mali byť za každým vychádzať z ľudských potrieb. To znamená, že ľudia by mali ľahko môcť svoje dáta Eh, manažovať alebo teda správovať. Ďalšie dôležité aspekty sú interoperabilita, férový prístup a kvalita dát. Myslím si, že eh, ak chceme mať úspešnú spoluprácu, treba mať takú zdieľanú víziu a pokiaľ ide dátové politiky, práve tento, táto stratégia vychádzajúca z pohľadu na človeka, tá by mala byť tým základom. A mali by sme mať taký horizontálny prístup a venovať sa témam, ktoré si budú e, vyžadovať e, ďalšiu e, prácu, keďže dátová ekonomika má istú cross, alebo teda prierezovú podobu naprieč rôznymi sektormi. My chceme mm, stimulovať európsku diskusiu, pokiaľ ide o princípy datového hospodárstva. Fínske predsedníctvo bude naďalej pracovať na otvorených legislatívnych témach. Jednou z našich priorit je vylepšiť disponibilitu e, vysokokapacitných a rýchlych sietí a používanie infraštruktúra služeb 5G. Preto chceme finalizovať e, nariadenie CEF, pokiaľ e, dôjde k dohode, pokiaľ ide o rokovania MFF. Pokiaľ ide o program Digitálna Európa, naďalej chceme pracovať aj na tejto téme tiež samozrejme e, v závislosti od rokovaní MFF. Budeme pokračovať aj v negociáciách, pokiaľ ide o návrh e-privacy a ďalej ich rozvíjať s tým cieľom, aby sa zabezpečila kvalitná legislatíva. Budeme ďalej pracovať aj na, Európs- na návrhu ECCCR. Dúfam, že sa um, opäť vrátime k diskusiám, k rokovaniam s vám a dopracujeme sa nakoniec k nejakému spoločnému vnímaniu pokiaľ chceme zabezpečiť e, rýchle e, zavedenie 5G v Európe, potrebujeme e, zvažovať aj otázku bezpečnosti týchto sietí na základe odporúčaní komisie. Na Rade pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť chceme prehlbiť diskusie najmä pokiaľ ide o dátovú politiku a bezpečnosť sieti 5G. Telekomunikačná rada počas fínskeho predsedníctva sa uskutoční 3. decembra. Počas fínskeho predsedníctva zorganizujeme podujatia na podporu diskusie, pokiaľ ide o datové politiky v budúcnosti. Chcela by som túto príležitosť využiť aj na to, aby som vás vyzval a pozval, aby ste sa na diskusiách počas týchto podujatí zúčastnili. Fínske predsedníctvo zorganizuje konferenciu na vysokej úrovni, pokiaľ ide o datovú ekonomiku. E, počas fínskeho predsedníctva takisto zorganizujeme dni digitálnej dopravy spoločne s komisiou, kde sa budeme venovať digitalizácii dopravy a takisto sa budeme pozrieť aj na tému digitálnych vládnych politík počas jedného z našich podujatí v oktobri. Pani predsednička, dámy a páni, raz si vypočujem aj vaše obavy, vaše otázky a budem sa snažiť potom na ne zareagovať eh, v mojich ďalších aktivitách. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem vám obom za prezentáciu. Naozaj oceňujeme, e, čo ste povedali a myslím, že spoločne vnímame priority v európskych politikách v oblasti, e, ktorým sa venuje e, náš výbor. Takže na úvod dám slovo e, s predstaviteľom politických skupín, a spravodajcom. Ako spravodajkyňa pre rozpočet e, za rok 2020 vám musím povedať, že nie sme spokojní s tým, že e, rada znížila prostriedky na kapitolu 1 z o 747 miliónov eur. A samozrejme vám nemusím hovoriť, že e, rok 2020 je vlastne posledným rokom pred nasledujúcim viacročným rozpočtom. A ten bude mať pravdepodobne eh, taký spomalený eh, štart programom v roku 2021 a preto sa domnievame, že je veľmi dôležité, aby eh, rozpočet z roku 2020 naplno využil všetko, čo má k dispozícii v kapitole 1a Takže toľko poznámka a bola by som rada, keby ste robili všetko, čo sa dá e, počas rozpočtových rokovaní koncom tohto roka, aby e, rozpočet na ďalší rok bol dostatočný, aby podporil malé stredné podniky, rozpoč- e, rozvoj a inovácie, výskum a inovácie. Takže teraz e, dávam e, priestor na e, pripomienky, otázky z politických skupín. Budeme mať najskôr prvé kolo. Koordinátori zozbierajú otázky a bola by som rada, keby ste sa obmedzili na čas 3 minúty a začneme podľa veľkosti politických skupín, takže prvá to bude pani Hanna Virknen. Tri minúty. Ďakujem, pani predsednička. E, vítam obidve ministerky, Kulmonia a Marin. Ďakujem za predstavenie e, priorít fínskeho predsedníctva. Mám tri otázky. Prvá sa týka, týka viacročného finančného rámca. Toto bude určite jedno z najdôležitejších rozhodnutí na najbližšie mesiace. Európsky parlament a výbor ITRE Eh, chce, aby sa eh, viac eh, vyčlenilo na investície, digitálnu Európu, Horizon, na prepájanie Európy a tento nástroj. A chceme mať nás riadne financovanie týchto programov a nástrojov a vieme, že je veľmi dôležité, aby vo svetle toho, že sa znížili prostriedky na niektoré z týchto programov. E, či e, ste pripravení investovať viac do programov e, CEF a Horizont a digitálnej Európy? Takže viac alebo menej? Druhá otázka, tá sa týka priemyslu. Hovorili ste o trvalodržateľnom držateľnom raste. E, Európsky e, parlament počul tiež, že fínske predsedníctvo sa chce sústrediť na konkurencie schopnosť. Pani ministerka Kulmony, vy ste hovorili o, o tom, ktorých politík sa to bude e, týkať, ale zaujímalo by ma, ktoré konkrétne kroky chce urobiť fínske predsedníctvo, aby dosiahlo tento cieľ. Teda aké sú tie najdôležitejšie najdôležitejšie prvky vašej cesty vpred, aby ste dosiahli cieľ konkurencieschopnosti. A pokiaľ ide o klimatické ciele, fínske predsedníctvo oznámilo, že Fínsko eh, podporuje zníženie podmienkou, že bude zachovaná aj európska konkurencieschopnosť počas, tejto, um, počas tohto prechodu. Ale, ako vieme, nie všetky členské štáty sú uh, pripravené uh, dosahovať tento cieľ a ja sa pýtam, čo chce urobiť fínske predsedníctvo, aby zapojilo všetky členské štáty ešte pred uh, konferenciou COP koncom tohto roka. Ďakujem za skupinu SND pani Toja. Ďakujem. E, dobré ráno obidvom ministerkám, ktoré e, zastupujú fínske predsedníctvo. Želám vám veľmi úspešné predsedníctvo. E, urobilo na mňa veľký dojem, čo som počula ale samozrejme chceli by sme to všetko vidieť v realite. Takže budem mať niekoľko podrobných otázok, aby sme mali náležitú eh, legislatívnu prácu eh, v tom čase, ktorý máte k dispozícii. Eh, samozrejme je to trošku kratšie obdobie predsedníctva v druhom pol roku. Hovorili ste o priemyselnej politike. Nehovoríte o tom dostatočne v dokumente, ale viete, že v záveroch rady by malo byť oznámenie o priemyselnej politike a ja by som chcela vedieť, aký je váš záväzok, aby Európa naozaj mala e, veľmi podrobné usmernenia k priemyselnej politike e, Európy. Pretože nám to chýba. Máme digitálnu, inovačnú politiku, environmentálnu, ale tie e, výrobné štruktúry, to je to, na čo sa treba pozrieť podrobnejšie, rovnako ako na malé stredné podniky. Po druhé, Ehm, keď hovoríme o udržateľnosti, o inováciách, o výskume, o aplikácii výsledkov, aký tam bude váš záväzok? Samozrejme, predpokladám, že budete veľmi ambiciózni, rovnako ako rozpočet, ktorý je na to vyčlenený. A potom, ehm, v uplynulých rokoch ehm, sme videli, že jednotlivé krajiny, poviem tak, nerobili e, všetko, čo e, mali, pokiaľ ide o e, politiky. Mám na mysli napríklad kybernetickú bezpečnosť a pokiaľ ide o financovanie, dostávame stanoviská rady, stanoviská právneho servisu. Opäť, ako s tým budete narábať? Pretože kybernetické hrozby to je niečo, čo je tu stále, čo nad nami vysí a nevieme, kto čo financuje, kto je za čím. Toto je skutočná slabosť, slabá stránka a tu musíme byť ambiciozni, pretože toto nie je maličkosť, toto nie je triviálna záležitosť a musíme stále mať na pamäti kybernetickú bezpečnosť. Ďakujem. Pani Dlabajová v mene RE. Ďakujem pani predsednička, ďakujem obidvom ministerkám e, za to, že prišli a predstavili priority. Musím povedať, že e, keď som vás e, počúvala, myslím, že toto je veľmi dobrá, dobrý začiatok stretnutia nášho výboru, e, pretože e, keď vidím vás, dve ministerky, je e, lepšie, je dobre, keď vidím dve mladé dámy v týchto funkciách, pretože stále sa v tejto oblasti vyskytuje viac mužov. My plne podporujeme vaše priority. Veľmi ma potešilo, keď ste hovorili o e, trvalej udržateľnosti. Čo nám doteraz chýba, je náležitý plán pre európsky priemysel. Tu e, je veľa e, rodinných podnikov, malých, stredných podnikov, ale sú tu aj veľmi dôležité sektory, ako je obrana. Vieme, že rada nedávno prijala závery k tejto téme téme, ale predsedníctvo by malo naozaj ďalej tlačiť na komisiu, aby eh, sme videli aj výsledky aby e, podniky pracovali správne. Budeme ma- musíme mať dobre nastavený rámec na ich prácu. E, potrebujeme mať dostatočný rozpočet, po druhé potrebujeme mať dobré, e, dobrú implementáciu a po tretie musíme mať plnú podporu členských štátov. A osobitne dúfam, že predsedníctvo bude pracovať na tom, aby sa digitálny program naozaj dostal do centra pozornosti. Má obrovský potenciál 9,2 miliardy eur, to nie je, e, dosť, nie je veľa, ale je to investícia do vitálnych oblastí technológií keď hovoríme o investíciách, eh, nie sme ešte ani len blízko 3%, eh, čo je náš cieľ investícií do eh, výskumu a inovácií. A tu sú veľmi dôležité témy. Digitalizácia, kybernetické hrozby, umelá inteligencia. Musíme robiť viac. Takže otázka. Budete sa venovať tomu, aby naozaj sa ten 3% cieľ dostal do agendy rady? A nakoniec e, dúfam, že fínske predsedníctvo bude naozaj mať šancu e, sfinalizovať rokovania o MFF a ja sa pýtam, e, čo urobíte preto, aby finan- ministri financií si osvojili priority, ktoré sú prioritami pre náš výbor. Ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. Želám vám veľmi úspešných 6 mesiacov a my sme vám vždy k dispozícii na spoluprácu. Ďakujem. Teraz v mene zelených pán ministro. Ďakujem pani predsedníčka. Eh, ministerky. Som veľmi rád, že som si mohol vypočuť eh, eh, veľmi ambiciozný program fínskeho predsedníctva, ambiciozný, pokiaľ ide o klimatické zmeny a výskum, čo je veľmi dôležitá téma pre tento výbor. Ďakujem pani Dlabajovej. Som rád, že je medzi nami aj v záujme rodovej rovnosti, takže tu máme naozaj silnejšiu reprezentáciu žien. A takisto minister ministerky, toto je veľmi dobrý krok eh, vpred. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, je dôležité, že eh, sa to stalo eh, hlavnou témou fínskeho predsedníctva. Fínske predsedníctvo má v programe cieľ dosiahnuť e, uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a aj interne e, fínske predsedníctvo, Fínsko ako krajina tlačí na 55-percentný e, cieľ do roku 2030. A toto je téma, na ktorú sa sústredí aj tento výbor. Ide o udržateľné využívanie energii a podobne. E, komisia nedávno e, zverejnila odporúčania pokiaľ ide o dosahovanie klimatických e, cieľov a aj v týchto v, tej, v tomto oznámení a analýze sa hovorí o viacerých nedostatkoch a e, medzerách, pokiaľ ide o dosahovanie energetickej účinnosti a národné plány. Len niekoľko členských štátov e, predložilo e, ambiciozne plány, pokiaľ ide o ciele do roku 2030. Takže tu treba ešte robiť viac tu treba znížiť energetickú eh, spotrebu o 26 hoci pôvodne to bolo 32,8%, takže e, predpokladám, že tu bude fínske predsedníctvo ambicioznejšie. Otázka je, ako chce fínske predsedníctvo pristúpiť k tejto téme, aké politické procesy e, chcete nastoliť, aby aj e, národné príspevky sa zvýšili, aby sa tieto medzery uzavreli. Ďalšia otázka sa týka inovácií o, o ktorých sa tiež hovorí v rámci rámci eh, financovania výskumu a programu Horizont. Eh, tu ide aj o cieľ znížiť e, byrokraciu, e, uľahčiť e, financovanie. Teda ide tu o politické ciele, o podporu podnikov viac než o taký princíp, ktorý by chránil viac životné, životné prostredie a občanov. Predsedníctvo zorganizuje v decembri seminár, ale tu ide o témy, o ktorým sa venuje aj občianská spoločnosť, mimovládne organizácie. A tu treba počúvať aj ich hlas. Ďakujem, pán Bolkia, v mene ID. Ďakujem, pani predsedníčka. Vítam predstaviteľky e, fínskeho predsedníctva a dúfam, že rada bude e, schopná e, zvážiť všetky citlivé aspekty a témy, ktorým sa venuje náš výbor. Pani ministerka Kumuni eh, hovorila o tom, že vínske predsedníctvo má pred sebou veľmi ambiciozne ciele, eh, napríklad znižovanie emisí uhlíka, ale ja sa pýtam, ako sa to dá urobiť bez toho, aby sme využívali plyn a pokiaľ ide o dotácie, myslím si, že je dôležité zabezpečiť to, aby dobre fungoval trh, ale e, obnoviteľné energie sú niečo, čo e, je najviac dotované. Možno by e, bolo dobré takto pristupovať a podporovať aj iné formy energií. Pokiaľ ide o projekt Nord Stream 2, počuli sme z médií veľmi jasné stanoviská. A pokiaľ ide o nás, samozrejme, chceme mať nezávislosť, pokiaľ ide o zásobovanie energiami pokiaľ ide o návrhy komisie k horizontu a e, našim želaním, našou ambíciou, e, samozrejme je tu e, veľký rozdiel. Toto je naše prvé stretnutie, ale možno by sme radi počuli podrobnejšie, ako sa s týmto chce vyrovnať fínske predsedníctvo. Ďalej, Ocel, téma ocel. Chceme mať e, trvalo udržateľný rast. A čo so sektorom ocele? A potom, počuli sme, že e, do konca roka má byť e, pripravených viacero nástrojov na to, aby sa zaviedla bezpečná sieť 5G. Eh, vzhľadom na úlohu, ktorú hrá Fínsko v rozvoji týchto technológií, chcem sa opýtať, aké je vaše stanovisko k tejto téme. Ďakujem vám ešte raz za prezentáciu. Želám vám všetko dobré v nasledujúcom pol roku a naplnenie všetkých ambícií. Eh, v mene EKR a eh, teraz vystúpi pán Zarodebský. Ďakujem pekne, pán Krasodebský. Ďakujem pekne za vystúpenie a za prezentovanie fínskeho programu. Ja mám dve otázky, ktoré sa týkajú plynu a v podstate navezujem na predrečníka. Konkrétne vieme, že Európska komisia začala pracovať nad týmto legislatívnym balíčkom, ktorý sa týka trhu s plynom. A chcel som sa spýtať, že či fínske predsedníctvo plánuje zorganizovať diskusiu začať diskusiu medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom. Samozrejme, že táto nová legislatíva ehm, je potrebná veľmi potrebná. A druhá vec, to už spomínal aj kolega, tu spomínal Nord Stream 2. Ako vieme, aj v predchádzajúcej legislatúre sme sa venovali tejto otázke revízie smernice o plyne. Či sa predpokladá eventuálne podpora nových e, rokovaní e, v rámci budovania novej komisie či e, má nová komisia vyrokovať novú dohodu s Ruskom pokiaľ ide o plyn. A pokiaľ ide o digitálne otázky, Viem, že je pripravená smernica o digitálnych službách v rámci kódexu digitálnych služieb. Chcel by som sa spýtať, že či komisia by chcela sa venovať prácam na tejto téme a akým spôsobom bude zabezpečená koordinácia spolu s implementáciou smernice o autorských právach, čo bolo jedno z najkontroverznejších tém predchádzajúceho legislatívneho obdobia a tiež smernice, ktorá sa týka Eh, audiovizuálnych eh, služieb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz je tu pán Potenga z GUE. Ďakujem pekne. E, vítajte medzi nami, e, pani ministerky. Budete predsedničkami na rade, alebo predsedať rade, čiže to Eh, vám dá isté právomoci eh, v tých najbližších mesiacoch, eh, pričom pokiaľ ide o tie otázky aj klimatické a sociálne, ktorým čelíme, bude to veľmi dôležitá úloha. A chcem zdôrazniť jednu vec, o ktorej aj belgické médiá včera výrazne informovali, aj nakoniec 100 poslancov o tom napísalo list v apríli a ja som bol veľmi zaskočený tou vecou a to síce e, vy ste sa rozhodli, že vás bude sponzorovať BMW e, v čase, keď vy hovoríte, že teda máte tieto klimatické e, proste priority a vidíte, vašim partnerom je BMW, čo je firma, ktorá je obvinená z toho, že blokovala eh, zavedenie takých technológií, ktoré by práve obmedzili eh, tieto nebezpečné plyny v našom ovzduši. Vy ste toto už spomínali aj na rade, ale chcem vás uistiť, že eh, takéto veci pre nás, či tu, alebo aj mimo parlamentu, tieto veci sú naozaj pre nás nepochopiteľné. A potom vy hovoríte o tých ambíciách, ktoré máte v oblasti klimatických zmien. Je dôležité, aby to zostalo iba na papieri. A to e, poprvé, Samozrejme, zdieľame, zdieľame cieľ, aby Európa bola do roku 2050 klimaticky neutrálna, ale treba preto niečo aj spraviť, dať tam konkrétne prostriedky, aby sa to mohlo stať. A vieme, že sú tu isté, alebo mali by tu byť isté obmedzenia potom pre nadárne spoločnosti, ktoré sú e, v Európe najviac odpovedné za veľkú časť týchto emisí a bez toho to nedosiahneme. Čo vám bráni v tom, aby ste takéto normy navrhli, aby ste ich potom e, výrazne obhajovali? To poprvé. Po druhé, viete, že akákoľvek ekologická tranzícia nie je dnes na európskej úrovni realistická, ak nebude mať E, sociálny rozmer a počas toho, čo ste vy, mm, spomínali, e, vy ste hovorili o konkurencieschopnosti, e, dôvera v trhy, to sa tam opakovalo, ale takmer nič ste nehovorili o pracujúcich, o silných sociálnych opatreniach, ktoré potrebujeme, ak chceme, aby táto ekologická tranzícia nebola e, na účet, mm, aby na ne nedoplácali práve naši pracujúci. A potom minulý týždeň ste tu mali v parlamente taký dokument, e, kde sa veľmi zdôrazňovala e, téma e, vojny, vojakov a tak ďalej. Ja vám hovorím, že každé euro, ktoré ide do armády a nejde do sociálneho rozmeru alebo do environmentálneho rozmeru, je zlé euro. Ako toto chcete vôbec, ako alebo ako to vnímate? Ďakujem pekne. Teraz e, sme ukončili prvé kolo otázok. Takže hlasite, môžete dať sekretariatu zoznam. Teraz je čas e, ministerkám, aby odpovedali na otázky vystupujúcich. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne všetkým politickým skupinám za vynikajúce otázky a pripomienky aj vystúpenia, pretože často sú e, mnohé e, otázky sa dajú zoskupiť, e, pretože o niektorých o hovorili viacerí koordinátori, aj pani Virkunen, pán pani Toja spomínali priemysel, pani Dlabajová spomínala investície Ďalej tiež sme hovorili o, ministers, o, o inovačných princípoch a o sociálnych aspektoch e, vývoja. Ďakujem pekne za vaše vystúpenia. Takže keď začnem od e, priemyslu, pre trvalozateľný e, hra základný princíp je alebo základným je, aby sme mali multidisciplinárnu ekonomiku, ktorá dokáže kon- byť konkurencieschopná v Európe. Budeme mať aj silné exporty, aby sme mohli byť globálnym hráčom. To som spomínala aj vo svojom úvodnom vystúpení. Situácia sa zmenila tak, že v Spojených štátoch a v Číne vidia euro- politi- otázky priemyselnej politiky trochu inač pre Európsku úniu je dôležité, aby náš priemysel dokázal využiť všetky najlepšie technológie, ktoré sú k dispozícii a využiť digitalizáciu, aby, tak aby to všetko bolo čo najinteligentnejšie. Tiež nesmieme zabúdať na obehovú ekonomiku. A myslím si, že Nemali by sme mať dokonca ani slovo o odpad ako také, pretože mali by sme byť schopní využiť úplne všetko opäť. No, takisto musíme sa sústrediť aj na priemysel, ktorý by mal byť e, uhlíkovo neutrálny a priemysel práve v tomto zohráva podstatnú úlohu pri hľadaní riešení a presadzovaní týchto riešení u verejnosti. Ale na to potrebujeme samozrejme firmy, ktoré musia byť e, s nami na jednej lodi. E, ďalej ide o kompetencie, e, zručnosti. Dôležité, aby fungoval spoločný trh v Európe, aby sme tu mali hospodárskú súťaž. E, je tu mnoho nových vznikajúcich sektorov, ktoré sa týkajú umelej inteligencie a ktorú musíme vziať do úvahy otázku ochrany súkromia a podobne. tu na spoločnej európskej úrovni je treba prijať rozhodnutie o tom, čo je, alebo ktoré sú tie najdôležitejšie sektory. E, vieme aj samozrejme, že malé a stredné podniky sú e, chrbtovou kosťou nášho e, hospodárstva pre blaho našich občanov, preto je dôležité, aby priemysel išiel ruka v ruke so všetkým výskumom, ktorý sa deje zároveň Priemyselná politika, boli tu tiež niektoré otázky, ktoré sa jej týkali, aké konkrétne kroky budú podniknuté na rade, keď hovoríme teda na, konkrétne pokiaľ o radu pre konkurencieschopnosť a čo alebo ako môže spoločný trh sa rozvíjať lepším spôsobom. Je to podstatné pre naše malé a stredné podniky potom by som mohla povedať niekoľko slov o priemyselnej stratégii. Samozrejme, v našom programe sme spomínali holistický prístup, čiže nejde iba o samotnú priemyselnú politiku, ale je to horizontálna otázka, ktorá potom bude sa pretavovať do jednotlivých eh, prác v pracovných skupinách na rade pokiaľ ide o otázky, ktoré súviseli so zmenou klímy, viaceré také tu odzneli, ako dosiahneme ciele, ktoré sú spomínané v našom programe do 2050 na, na jeseň by sme chceli spustiť rozpravu o národných e, programoch v boji s zmenou klímy, pretože to sú kľúčové prvé nástroje zo strany členských štátov, ktoré nám ukážu, aká je situácia, ako sa posúvame vpred a na báze toho budeme potom môcť mapovať e, situáciu priamo v teréne a potom budeme musieť e, podľa tej spätnej väzby vlastne pripraviť e, tie nové ciele. A v septembri budeme diskutovať aj o týchto národných plánoch na rade. Potom tu ešte bola otázka, aký je náš vzťah k plynovému balíčku alebo k Nord Streamu. Isté je dôležité v situácii, keď sa podporoval tento plyn, balíček plynový, tiež vieme, že musíme aj bioplyn vidieť aj jeho spotrebu v budúcnosti, ako to celé zapadá do balíka. Takisto sme mali aj orientačnú rozpravu v decembri na energetickej rade niekoľko slov o Nord Stream 2, pretože takisto táto otázka bola spomenutá. Nesmieme zabúdať na to, že smernica o plyne a legislatíva plyne sa pripravuje a počas fínskeho predsedníctva si myslíme, že je dôležité, aby to bolo implementované. A ak bude mandát Nord Stream 2, tak e, Fínsko nebude nejakým spôsobom klásť prekážky rozprave o o Nord Stream 2. Ďalej, pokiaľ ide o nízkouhlíkových aspektoch sociálnej akceptovateľnosti, ako tieto dve veci súvisia. Isté, je, všetky tieto veci sa musia diať eh, sociálne spravodlivým spôsobom, samozrejme. Čiže trvalodateľný rast eh, chceme, aby bol ekonomicky, sociálne aj environmentálne trvale udržateľný. Samozrejme, že sú tu otázky, ktoré súvisia a spadajú aj pod portfólio kolegyne, ktoré má na starosti alebo ministerky pre prácu a sociálne veci, ale musí musíme vziať do úvahy samozrejme aj to, akým spôsobom budeme všetky tieto otázky komunikovať občanom veľmi eh, inteligentným spôsobom. Ďalej, pokiaľ ide o dodatočný finančný rámec, pani Irkunen sa aj na to pýtala. Samozrejme, pre Fínsko je dôležité a my rokovania o MFF e, sa dokončili počas nášho predsedníctva a to je jedna z našich najdôležitejších priorít, samozrejme. A Horizont Európa, samozrejme, to je veľký balík, je veľmi dôležité, prebiehajú už trialógy a budú sa ďalej rokovať, ale čo je dôležité je, že aby sa to celé jednoducho dokončilo, tieto rozpravy a diskusie a budeme môcť potom pokračovať eh, ďalej v ďalších mm, témach, kde sa nám doteraz nepodarilo dosiahnuť dohodu. Potom viem, že niekto sa ešte pýtal na inovačný princíp, pán Nimisto to, na to poukázal. Samozrejme je dôležité pristúpiť k tomu takýmto prístupom už počas tej prípravnej fázy legislatívy, tak aby sa podporovalo nové inovácie, nový typ rastu a aby to nebolo v protirečení s princípmi preventívnymi Samozrejme, že táto diskusia o nízkoholikovej ekonomike tiež musí byť zakomponovaná do všetkých programov, vrátanie programov Horizont, e, kde chceme ustanoviť si 35-percentný cieľ. A ja by som mohla povedať, pokiaľ ide o otázku tú vysiacu z BMW, ktorá tu odznela. No je pravda, že počas predsedníctva máme aj e, výdavky, ktoré súvisia s výdavkami na dopravu, pretože sa musíme presúvať z jedného miesta na druhé. Myslím si, že všetky predsedníctva majú určitú dohodu. E, fínske predsedníctvo e, predtým malo dohodu s Volvom a BMW počas tohto predsedníctva bolo jediné, ktoré bolo e, schopné splniť kritériá, ktoré sme si my ustanovili, preto sme vybrali BMW. Ďakujem pekne, pred, predsedajúca. Pani Marin, nech sa páči. Ďakujem pekne za všetky vaše otázky. Je to veľká česť, že tu dnes môžem byť s vami a diskutovať o týchto dôležitých otázkach. Pokiaľ ide o mňa, ja sa pokúsim zodpovedať tie otázky, ktoré boli nasmerované na mňa. Pýtali ste sa, pani Virkunen sa pýtala na MMF, MMF na to, aké sú ciele aj rozpočtu. Fínsko už rokuje, alebo diskusia o rozpočte je pre Fínsko národnou otázkou. To bola dôležitá otázka, ktorá sa týkala e, konkurencieschopnosti. Tu samozrejme je dôležitá otázka digitalizácie Chceli by sme mať dátovú ekonomiky všade, kde sa dá. Takisto je tu otázka konkrétnych krokov v zmene klímy a akú úlohu tam hrá digitalizácia. Pani Toja sa pýtala na mm, kybernetickú politiku. My podporujeme nariadenie, ktoré je za vytvorenie kybernetického centra Myslíme si, že takéto centrum pre kybernetickú excelentnosť je určite dobrým miestom pre vytvoriť dobrú spoluprácu medzi členskými štátmi. My sa budeme snažiť to na, pretlačiť čo najďalej na rade, aby sme mohli potom už rokovať o nariadení s parlamentom. Pani Dlábajová sa pýtala na program digitálnej Európy. Ja tento program považujem za veľmi dôležitý, pretože zahrňa množstvo krokov, ktoré podporujú európske zručnosti v dôležitých sektoroch a rokovania s parlamentom budú o obsahu z nariadenia. A pokiaľ ide o finančný rámec, to nie je moje portfólio, ale ako náhle to už budeme mať jasné, potom budeme sa snažiť pretlačiť program, aby začal čo najskôr ešte v rámci nového finančného rámca. Pán Nimisto, ako aj ostatní poslanci, hovoril o dôležitých otázkach týkajúcich sa životného prostredia a zmeny klímy je absolútne nevyhnutné, aby s členskými štátmi sme spoloč- našli spoločný názor na to, ako by sme mohli dosiahnuť tie ambiciozne úrovne a aby sme dosiahli ciele Parížskej dohody tu samozrejme potrebujeme spoločné stanovisko, aby sme to, sa dostali ďalej. Ale e, úroveň ambície je treba zvýšiť. Toto je niečo, s čím mnohé členské štáty súhlasia. Ja len pán Krasodebsky sa pýtal na koordináciu digitálnych otázok. Toto je dôležitá otázka. Digitálne otázky treba vnímať vo všetkých sektoroch pokiaľ ide o copyright, to je niečo už na, pre budúcu komisiu. My chceme naďalej viesť diskusie o digitalizácii a výzvach s ním súvisiacimi. A pán Porchia sa pýtal na 5G a na jej bezpečnosť. Je jasné, že 5G je veľmi dôležitá stieť pre európsku konkurencieschopnosť a pre budúce služby, ako napríklad aj autonómne vozidla, To tiež súvisí e, s 5G. E, Už si myslí, že by e, v je dôležité držať sa toho harmonogramu, ktorý bol určený, tak aby mohli e, firmy začať budovať príslušné siete, ale tiež musíme zabezpečiť, aby siete 5G boli bezpečné. E, komisia takisto nám poskytne utmernenie, pokiaľ ide o bezpečnosť budovania týchto sietí. A veľmi dôležité budú potom aj závery rady a utmernenia komisie. Členské štáty sa ich budú musieť držať. Je dôležité, aby sme to potom e, robili celé na európskej úrovni opatrení a prijali zoznam určitých konkrétnych opatrení, ktoré budú, bude potrebné prijať. Tiež je dôležité, aby sa toho zúčastnili európske e, firmy pri tvorbe 5G e, sietí. Potom pán Botenga sa pýtal na klimatickú otázku, na implementáciu klimatických e, konkrétnych krokov. Je dôležité, aby sme sa držali cieľov, a hlavne, by sme ich implementovali, inak e, táto celá klimatická politika zlyhá. Ja to veľmi uznávam a to je niečo, čo, o čom musíme veľmi intenzívne diskutovať s členskými štátmi. Ďakujem pekne. Uh, ďakujem pekne, ďakujem aj za váš záujem o vystúpenie. Mám tu celý zoznam rečníkov, takže budem musieť vaše vystúpenia obmedziť časovo, tak aby každý sa dostal k slovu a ministerky mali príležitosť zodpovedať. Takže pokúste sa z, z, zhutniť vašu otázku na jednu minútu. Prvá otázka pani Karvajo. Ďakujem pekne. E, mala by som teda otázku pre pani ministerku. MFF a výskum. Vy ste spomínali o MFF, alebo hovorili ste o MFF eh, viac, ale mala by som konkrétnu otázku. Teda, či fínske predsedníctvo je ochotné eh, podporiť pozíciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o Horizon 2020. Máme tam návrh 120 eh, miliard pre Horizont Európa a boli sme radi, keby ste povedali, ako tento návrh vnímate. Horizont Európa, tam by sme chceli sa vás spýtať, aké sú plány predsedníctva podporiť dve novinky, dve hlavné novinky Horizontu Európa, teda emisia Európska inovačná rada, o ktorých alebo ktoré sa už rozvíjajú a ktoré potrebujú podporu od začiatku. Potom druhá otázka Veľmi stručne. 5G. Mm, to je veľmi dôležitá vec. Aké máte plány v rámci predsedníctva, tak aby sme nezaostávali ako Európa v tejto otázke 5G? A potom hovorili ste aj o bezpečnosti. Ja som sa pýtala na dôveru, e, tak aby ľudia nemali žiadne obavy, že tam sú nejaké zdravotné problémy súvisiace s 5G. Poprosím vás, kolegovia, potom stručnejšie. Pani Kutár. One minute. Thank you, Madam President, and welcome to both ministers. Ďakujem, vítajte, pani ministerky. A pokiaľ ide o kyberútoky, tie dôsledky môžu byť veľmi e, dramatické, ak nemáme e, stratégiu, ako s tými hrozbami e, narábať. Napríklad aj miestna banka u nás na Malte sa stala obeťou takéto kyberútoku a prišli tam e, ľudia o svoje peniaze, tam aj pracujúci bežní klienti a preto vítam závery predsedníctva, e, predsedníctva rady, e, pokiaľ ide o práve kyberbezpečnosť, aj tu samozrejme aj relevantnosť umelej inteligencie, pokiaľ ide tento program. Vy ste boli vždy e, v týchto otázkach e, lídrom. Aj ste pripravili taký dokument, pokiaľ ide umelé, umelú inteligenciu. A chcem sa e, spýtať pani ministerka Marin, aké aktivity chcete vykonať, aby ste pomohli, pomohli Európskej únii zaviesť také technológie, ktoré by vlastne prebrali aj technologické normy podnikov. A potom druhá otázka, pre druhú ministerku, ako chcete eh, podporiť tieto oblasti malé stredné podniky, ktoré eh, niekedy majú problémy toto všetko stíhať, keďže sú menšie a naozaj tá dynamika je veľmi rýchla. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Pekarinen, naozaj poprosím vás minútu. Arvo, <clears throat> arvoisa Ďakujem pekne. Pani ministerky, Rád vás tu obe vidím. Mám dve otázky, relatívne stručné. My sme vždy hovorili, že chceme byť najväčším hospodárstvom na svete, ale to sa nám nepodarilo, Malo sme investovali do relevantných sektorov a otázka teda znie, počas vašho predsedníctva bude Fínsko podporovať aj spoluprácu s výskumom a s vývojom, s podnikmi. Podľa svetových skúseností problém EÚ je, ako tie najnovšie dáta sa potom pretavujú do no-, nových reálnych výrobkov alebo produktov, ktoré potom sa dajú predávať na trhu. Druhá otázka. Energetika. Hm, k tomu už tiež viac, viac otázky zazneli. Chcem sa vydať, ako Fínsko E, prístupe k otázke jadrovej energetiky, či je akceptovateľná a či Fínsko bude podporovať e, potom od, e, sklady jadrového odpadu vo Fínsku alebo inde. Ďakujem. Ďakujem e, obidvom predstaviteľkám e, Fínska za predstavenie programu. Pokiaľ ide o 2030, to je ambiciózny plán, e, parlament k návrhu komisie e, e, chcel e, zvýšiť. Ursula von der Leyen povedala 55 Ako sa to dá dosiahnuť? Nemecko vystúpilo z jadrového programu. Francúzsko chce predlžiť fungovanie jadrových elektrární. Fínsko má ďalšie a dokonca s ruskou podporou stavia nové. Takže je jadrová energetika ako alternatíva, je to náš hlavný hnací motor eh, na ceste k uhlíkovo-neutrálnemu hospodárstvu. Ako to vníma fínske predsedníctvo? Ďakujem pekne, to bolo naozaj stručné a vzorné v tomto. Pán Blos, nech sa páči. Um, you, um... Ďakujem pekne, ďakujem eh, ministr Pani ministerky, gratulujem vám, že ste klimatické zmeny a globálne oteplovanie dali na prvé miesto v rámci vašich priorít a že chcete, aby do roku 2035 bolo e, Fínsko klimaticky neutrálne. Je to ambiciozne a presne to potrebujeme. Ja e, som z generácie mladých ľudí, ktorí sa boja, že klimatická kríza veľmi dramaticky ovplyvní naše životy a že treba naozaj e, konať hneď. A tiež som z regionu Baden-Württemberg, kde je veľký veľa priemyslu, automobilky a e, je tu výzva, aby komisia pripravila takú priemyselnú politiku, aby sme boli do roku 2050 ako EÚ e, klimaticky neutrálni, aby do roku 2030 znižovali o 10% naše emisie. Otázka, čo považujete za najviac dôležité, ak chceme tento cieľ, tieto ciele naplniť v priemyselnej politike? Po druhé, kde si myslíte, že komisia a rada musia zmeniť súčasné sektorové ciele a po tretie klimatická kríza, čo si myslíte, že by sa najľahšie dalo spraviť v tejto veci, pretože treba naozaj konať. Ďakujem. Thank you very much. Now, um, let me see where I am. Um, Mr. Gaia. Ďakujem, ďalej pán Gaia. Vielen Dank. Ähm, Ďakujem. Mám otázku, pokiaľ ide o stav ocelového sektoru. E, tu bojujeme s nadmernou kapacitou a samozrejme e, s clami na náš vývoz a s celkovo zložitou situáciou. Tie opatrenia, ktoré schválila komisia, sú zatiaľ nepostačujúce. A moja otázka je, ako teraz chce postupovať fínske predsedníctvo v tejto otázke a e, či e, chce e, pripraviť alebo prepracovať stratégiu v tomto sektore. Ďakujem ďalej, pán Buchheit. auch von meiner Seite. Dobrý deň aj za mňa. Pokiaľ ide o, o priemyselné otázky, tu e, treba samozrejme reagovať aj na problémy malých stredných e, firiem. E, ktoré na teraz platia veľmi vysoké ceny za elektrický e, prúd, za elektrickú energiu. A potom automobilový priemysel, ktorý je veľmi dôležitý v mnohých členských štátov. A moja otázka je, ako e, chcete e, postupovať v tejto oblasti a pokiaľ ide aj o emisie CO2 v tomto odvetví. Ďakujem pekne, pani Skytedal. Ďakujem. Mám otázku na pani Marin a budem trošku konkrétnejšia, pokiaľ ide tu kyberbezpečnosť. Vidíme, že hybridné aktivity, ako napríklad kyberútoky, zasahovanie do volieb, dezinformačné kampane sa snažia ovplyvniť našu politiku, oslabiť našu spoločnosť a nás je to podkopáva aj jednotu Európskej únie hoci máme konsenzus, pokiaľ ide o urgentnosť tejto témy, inštitúcie zatiaľ nedosiahli dohodu, pokiaľ ide o návrh toho centra ECCCR, je tam ten právny štatút a fungovanie toho centra, či to má byť e, partnerstvo alebo agentúra EU, teda ako to financovať. Vy ste spomínali počas vášho vystúpenia, že chcete sa e, k tým negociáciám vrátiť a už aj kolegovia spomínali, že to je naozaj urgentná téma, ale pýtam sa následovne. Na aké sú e, výhľadky na to, že sa rada dopracuje k výsledkom negociácií na základe odporúčaní, ktoré máme k tejto veľmi urgentnej téme. Aká je výhľadka na to, že dohoda medzi parlamentom a radou bude dohodnutá a uzavretá predtým, ako sa skončí fínske predsedníctvo. Inými slovami, aký je časový rozpis alebo harmonogram celej tejto témy. Ďakujem. Ďalej pani Stegrud. Eh, fru talman! ärade ministrar. Klimatmålen gällande koldioxidutsläpp har... Mm. Klimatické ciele sú naozaj veľmi ambiciózne a naozaj eh, teraz vidíme, že sme ešte od nich veľmi vzdialení. Máme síce ešte pred sebou 10 rokov. Ja som 25 rokov pracovala v súkromnom sektore a viem, čo to znamená. A tu naozaj potrebujeme dobré politické rozhodnutia. Samozrejme, to si vyžaduje aj investície, náklady, ale nemáme veľa času je veľmi dôležitá hospodárska duš, e, súťaž, konkurencieschopnosť a zachovanie konkurencieschopnosti. schopnosti. Myslím si, že mm, na teraz tie výsledky sú ešte e, nejasné. Vidíme veľa náznakov toho, že hospodárstvo teraz e, trochu stagnuje a samozrejme hospodárstvo je naša priorita. A čo, vypli ste mi mikrofón? I'm sorry. You have to speak to the microphone or else I cannot... Musíte hovoriť do mikrofónu, lebo inak vás nepočujem. Sorry, fick ingen varning. Eh, min fråga är egentligen... Eh, Takže ešte raz nefungoval mikrofón. Otázka, tieto ambiciozne klimatické ciele Eh, dokážete, dokážeme dosiahnuť eh, tieto ambiciozne ciele? Okay, eh, Predku, ďakujem pekne. Pani Galvez Muñoz. Mm, ďakujem, teší ma, že ženy sa venujú týmto dôležitým, tradične mužským oblastiam v rámci fínskej vlády. A mám potom dve otázky Horizont a potom digitálna agenda. Horizont. Ak e, som to dobre počula, tak súhlasíme s tým, že treba alokovať viac zdrojov, pokiaľ je výskum a vývoj, ale treba nám aj viac veterané spolupráce a synergii. Nakoniec aj kolegovia tu e, spomínali e, ten záväzok tú konkrétnu sumu zo strany Európskeho parlamentu, 120 miliónov. A tá teda pôjde do e, cez e, sektorovej spolupráce v rámci Horizontu Európa. Pokiaľ ide o digitálnu agendu, ako vnímate transakciu alebo transakcie v rámci veľkých e, nadnárodných spoločností a či budete podporovať nejaké opatrenia, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Vy ste spomínali tie e, datové politiky, e, ktoré sú zacelené na ľudí a chceli ste aj podporovať nejaké politiky, aby nedochádzalo k rodovým predsudkom, pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Ďakujem pekne. Ďalej pani Peres. No, you didn't uh, raise your... No, it's okay then. Uh, Madam Weiss. Pani Weiss. Thank you. Thank Thank you for... Ďakujem pekne. My e, teda sme radi, že ste dnes prišli a mám otázku práve na, alebo najmä na pani Kulmony. E, vaše predsedníctvo vo svojom programe hovorí, že chcete pracovať na tom, aby ste podporili mobilitu práce v rámci EÚ a takisto chcete podporiť e, príchod zručných pracovníkov alebo kvalifikovaných pracovníkov z tretich krajín. My momentálne máme tu v Dánsku 70 tisíc e, e, neobsadených pozícií každý rok a to je veľký problém pre hospodárstvo, či našej krajine alebo širšie v EÚ. Čiže otázka je, aké európske aktivity by sme mali e, podnikať alebo realizovať na to, aby sa mobilita práce v rámci EÚ zlepšila. Ďakujem pekne. Pán Rope. Ďakujem pekne. Mal by som konkrétnu otázku, pokiaľ ide o jadrovú energiu, ako dobre viete. Ehm, u nás zatvárame jadrovú elektráreň a v roku 2012 bolo referendum, kde bolo povedané, že by sme mali odstúpiť postupne od eh, jadrovej energie, ale za hranicou máme bie, Bielorusko, tam sa vlastne otvára nová jadrová elektráreň. Oni chcú vlastne túto elektráreň potom aj spustiť v najbližšom čase. Stresové testy, ktoré boli vykonané, vykonané podľa našej metodiky, ukazujú, že v tejto elektrárni sú ešte mnohé nedostatky. Otázka znie, čo chceme spraviť preto, aby sme zabránili tomu, aby Bielorusko e, túto elektrárne či elektrárne spustili bez toho, aby vyriešili tie nedostatky, ktoré tam sú. Toto je pre Litvu veľmi dôležitá otázka. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej pán Georgiu. Či pani? Pán Georgiu? Áno, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne aj e, ministerkám za tie zaujímavé prezentácie. Držím vám e, palce, veľa úspechov. E, počas fínskeho predsedníctva. Pani Kulmony, vy ste hovorili o predsedníckých prioritách, hovorili ste aj o bezpečnosti. Ako zabezpečíte energetickú bezpečnosť, ak napríklad Turecko vykonáva dnes nezákonné, nezákonnú ťažbu v blízkosti Cypru, a či má fínske predsedníctvo záujem o e, príjmanie nových, nových opatrení tak, aby e, sa spoločne s Tureckom dalo e, riešiť problémy, ktoré na Cypre sú a potom hovorili sme aj o chudobe. To je pre mňa dôležitá téma, je to relevantná téma v Európe, teda energetická chudoba, aby som bol konkrétny. Máte na to nejaký konkrétny plán, čo s tým robiť? A potom tretia otázka. Podporuje vás a sponzoruje vás teda eh, BMW, ako sme počuli? Myslíte, že to je správne? Um, no. Next speaker, Mr. Ďalej pán Englaker. Thank you, Madam Chairman. You've... Ďakujem pekne. Spomenuli ste viaceré zaujímavé témy. Kyberbezpečnosť to tiež Británia vníma ako jednu z hlavných hrozieb eh, pre našu krajinu. Otázka znie, eh, pokiaľ ide o ten eh, navrhovaný rozpočet MFF, znamená to, že Británia bude tiež do tohto ešte prispievať? Ďakujem. Okay, no, Pán Zorinho. Obrigado, queria Ďakujem pekne. Pani predsednička, mám konkrétnu otázku na pani Kulmuni, Pokiaľ ide o klimatické zmeny a energetiku, ako viete, predsedníctvo navrhuje nový taký tzv. New Green Deal a zároveň dostávame informácie z národných energetických plánov jednotlivých členských štátov. Mali sme aj informácie od komisárov Ševčoviča a Kaneteho a ukazuje sa, že tieto národné plány nám neumožňujú, mm, nebudú umožňovať e, dosahovať tie ciele, ktoré boli vytýčené. Čiže otázka znie, fínske predsedníctvo chce e, nejaké stimuly dať e, členským štátom, tak aby tieto ciele boli dosiahnuté? a aby sa riešili otázky ako napríklad energetické nedostatky, energetický mix a tak ďalej. Kto to tu šepká? Mám to zopakovať po anglicky, čo som povedal? Pýta sa pán Zoriňo. Takže ďakujem pán Zoriňo, Madame Clock. Jedným z cieľ fínskeho predsedníctva je rovnovážna Európa a e, jedným z cieľov je, e, aby Európska únia bola globálnym lídrom v zmene klímy, avšak e, emisné ekonomika musí prispieť blahobytu ľuďom a nie naopak zhoršiť ich sociálny status. Preto je dôležité aby došlo k spravodlivej transformácii a e, cieľom MMF by malo byť reálnej, pod, reálna podpora ľudí v regiónoch a ja pochádzam práve z takého regiónu, som zo, zo Slieska, z Polska a chcela by som sa preto spýtať, či fínske predsedníctvo sa chce venovať tejto iniciatíve v rade. Predrečníci takisto hovorili aj o energetickej chudobe a ja by som chcela povedať, že veľa sa hovorí o smogu, o znečistení, ale žiaľ veľmi málo hovoríme o energetickej energetickej chudobe. A práve tá, ten boj so zmenou klímy, to bude tiež spôsobovať, aj už spôsobuje veľký rast eh, cien prúdu, ako aj eh, cien emisí CO2. Už končím a posledná otázka, že akým spôsobom chce predsedníctvo bojovať s spekuláciami súvisiacimi s emisnými povolenkami CO2. Okay, thank you very much. Ďakujem, pán Adinolfe. Ďakujem. Ja mám otázku pre ministerku Marin, eh, pokiaľ ide o digitálnu bezpečnosť. Keď hovoríme o kybernetických eh, vojnách, eh, musíme mať na pamäti, že je asi 4 tisíc prípadov, každý deň 4 tisíc prípadov kybernetických podvodov. A mm, tak e, často je tu veľa prípadov, ktoré súvisia e, s kybernetickou bezpečnosťou. Toto je naozaj veľmi dôležitá e, téma. A chcem sa opýtať ministerky Marinovej, aké opatrenia eh, chce prijať okamžite a čo rozpočtové prostriedky sú dostatočné na eh, riešenie týchto problémov. A Europol, ako zapojme Europol do týchto eh, tém? Ďakujem, Madame Tusson. Ďakujem pekne. Napriek tej ochote, o ktorej sa tu hovorí, ani EÚ, ani žiaden členský štát nedodržiava Parísku dohodu. Dohoda, ktorá tu je e, navrhnutá, aby sme znižovali emisie o 50 či 55 e, e, sa zďaleko, sa ani zďaleka neblíži k tým potrebným 60, 70 a tak ďalej e, percentám, ktoré sú potrebné to, aby sme naše cieľy, ciele e, z dosiahli. Každý rok dávame 4 miliardy eur e, v dotáciách fosilnému e, biznisu. Toto sú veci, ktoré ničia našu planétu a iba tým plníme peniaze, e, teda vrecka veľkých firiem. Toto treba zmeniť, pokiaľ chceme mať ekologickú tranzíciu. Sponzorujeme Shell, sponzorujeme Total, toto všetko naši európsky občania platia a Európska únia nemá žiaden plán, ako obmedziť veľké firmy a prinútiť ich e, konať v týchto klimatických aktivitách. Nič na stole v tejto oblasti nemáme. Chcete, pani ministerka, konečne využiť aj túto páku verejných investícií, aby ste zachránili našu planetu? Ďakujem. Merci, madame Toussaint. Euh, Ďakujem. Ďalším rečníkom je teraz Madame González Cas, alebo pán González Casares. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste prišli medzi nás. Vieme, že fínske predsedníctvo je predsedníctvo, ktoré chce bojovať proti klimatickým zmenám, proti globálnemu oteplovaniu, že Minulú, v minulom funkčnom období sme toho spravili veľa. V tejto oblasti aj tu na našom výbore sme mali smernicu o obnoviteľných zdrojoch, ale stále vieme, že máme tu Parížskú dohodu, ktorá sa neúplne dobre naplňa a že existujú mnohé krajiny, ktoré e, sa bránia tejto téme napríklad v oblasti energetickej tranzície. A myslím, že vaše predsedníctvo má isté zodpovednosti a vieme, ako veľmi chcete čeliť týmto hrozbám. Ako zabezpečíte to z vašej pozície, aby národné plány v oblasti energetiky a klímy, ktoré majú byť predložené, e, naozaj budú riešiť tie nedostatky tak, e, aby boli tie vyčlenené cieľa aj reálne dohodnuté počas najbližších mesiacov budete chcieť zvyšovať e, ciele alebo posilňovať ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Myslím, že nám treba ešte aj vytvoriť stratégiu takú dlhodobejšiu a teší ma váš cieľ, trošku to natiahnem, prepačte. E, z čoho budete vychádzať ako konkrétne opatrenia tak, aby neochotná rada podporila klimatickú neutralitu do roku 2030. Ďakujem. Okay. Yeah, Now... Ďakujem. Pán Bukler. Ďakujem. Dáte dobrý pozor aj na dobrý e, zdravotný e, stav e, siete 5 alebo dobrý zdravotný stav s ohľadom na rozmiestnenie siete 5G, 5G pretože tu potrebujeme naozaj nezávislé stanovisko. A druhá otázka, bude takýto odborný posudok naozaj vzatý do úvahy? A ešte ďalšia otázka k ocelovému priemyslu. Máme e, problémy, už sme o tom hovorili. Keď chceme prejsť na e, zelené e, riešenia v ocelovom priemysle, budú nám postačovať prostriedky, ktoré komisia na to vyčlení. Budeme mať dostatok opatrení? Ďakujem. Pán Tobisovský. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani ministerky. Predrečníci hovorili o konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, ako aj priemysle európskom vystúpenie pani Ursuly von der Leyen e, padol aj návrh, že ona má v pláne sústrediť sa na produkty, ktoré prichádzajú do Európy že by boli vyššiu, zdanené vyššou daňou konkrétnou, ktoré sa so privážajú do EÚ, že či fínske predsedníctvo e, súhlasí s takouto myšlienkou, pretože my strácame aj konkurencie schopnosť tým, že vlastne my sami si kladieme vysoké dane na CO2 a vpúšťame sem tovary, ktoré prechádzajú z iných krajín, z krajov sveta a tým strácame konkurencie schopnosť a dobrú obchodnú pozíciu ako Európske spoločenstvo školstvo. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Mr. Fuchslang. Ďakujem, pán Fuchslang. Ďakujem. Pani predsednička a ďakujem aj obom ministerkám za to, že klíma je tak vysoko medzi prioritami. Uh, Eh, moja otázka nadvezuje na otázku kolegu eh, González Casales, eh, aký ambiciózny budete v rade, pretože sme videli, že rada sa nedokázala zhodnúť na tom, že EÚ má byť do roku 2050 klimaticky neutrálna. Štyri krajiny sa nepripojili. Moja otázka je, ako chcete opätovne naštartovať túto diskusiu, aby e, ste e, dosiahli dohodu, aby sa do tejto dohody e, podpísali všetci. A ako chcete nájsť nejakú spoločnú pôdu na to, aby všetci podpísali túto dohodu? Chcete nájsť možno nejaké prostriedky kompenzácie? Ako chcete vlastne riadiť a viesť tento proces? Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem. E, chcem zaželať všetko dobré fínskemu predsedníctvu. E, e, verím, že fínske predsedníctvo bude rovnako dobré ako ktorékoľvek iné. Klimatické zmeny znamenajú, že prinášajú veľa zmien pre ľudí, pre priemysel Eh, ale aj pre odvetvia, ako je uhlie, eh, polnohospodárstvo. Ako chce fínske predsedníctvo zabezpečiť eh, spravodlivý prechod, aby nikto nebol zabudnutý? A ako to chcete zohľadniť v diskusiách o budúcom rozpočte? Ďakujem. Pán Christof. Ďakujem um, obidvom ministerkám za veľmi podrobné prezentácie. Pokiaľ ide o kybernetické útoky a ukradnutie digitálnej identity, to je naozaj e, vážny problém. Bulharsko zistilo, že 5 miliónov občanov v Bulharsku e, sa stalo objektom e, podvodov, digitálnych podvodov, e, pretože e, databázy boli hacknuté. Rada prijala rámec na sankcie a opatrenia počas kybernetických útokov. Aký je váš názor na efektívnosť týchto opatrení? Potom hovorili ste o etickom spôsobe e, v súvislosti s digitálnou ekonomikou a umelou inteligenciou. Ja to vítam, ale ako to chcete urobiť, pretože toto je e, niečo, čo sa deje a bude diať aj po vašom predsedníctve. Ďakujem, madam Han. Alebo pán Han nie je tu. E, pani Dowding. Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať fínskeho predsedníctva na budúcnosť e, zdravia a e, výskumu, vývoja pretože tu je partnerstvo potrebné. A pokiaľ ide o zelené aspekty, a sociálne aspekty. Tu je takisto veľmi dôležité zobrať ich do úvahy pri e, trvalo udržateľných rozvojových e, cieľoch. E, potom klinické partnerstva. To takisto je v súvislosti s udržateľnými cieľmi rozvoja. A tu sa chcem e, opýtať na iniciatívy, pokiaľ ide o iniciatívne e, lekárske postupy, o, pokiaľ ide o ich hodnotenie a dopad. Je tu potreba skutočnej reformy, e, pokiaľ ide o verejné zdravotníctvo a priority, aby tu boli e, také ustanovenia, e, ktoré zabezpečia e, výsledky a ich prínosy pre obyvateľstvo. Teda aký je váš názor a vaše stanovisko na reformy v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o sociálny dopad a prístup a príspevok k dosiahnutiu trvalo udržateľných cieľov. Ďakujem. Ďalší rečníci sú zo skupiny SND a ja sa pýtam, či som e, na niekoho zabudla. Pán Kobilius, madam Virkunen, ešte niekto? Nie. Tak pán Kobilius. Ďakujem za predstavenie priorít Chcem sa vrátiť e, k jednej otázke. E, vo vašom programe e, ste veľmi jasne hovorili o záväzku. Dlhodobá stratégia pre konkurencieschopnosť a trvalo udržateľný rast. A tiež ste hovorili o tom, že Európa by mala byť globálnym lídrom v digitálnom hospodárstve. A moja otázka, a čo urobíte ako predsedníctvo? Aké dokumenty chcete navrhnúť? Teraz čelíme veľkým výzvam, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a potom chceme sa stať globálnym lídrom v digitálnej ekonomike, ale čo urobíte, keďže tak veľmi zaostávame za uh, veľkými globálnymi lídrami, ako je Microsoft, Google, Amazon. Uh, vo Fínsku máme Nokia, ale už ani to nie. Takže aká je budúcnosť Európy v tejto oblasti? Okay, thank you very much. Ďakujem. Pani Kaliurant. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať za vynikajúcu prezentáciu a po- zaželať vám všetko dobré počas predsedníctva. E, kolegovia hovorili už o kybernetických hrozbách. Budem čakať na vašu odpoveď, ale moja otázka sa týka online identifikácie. Ja pochádzam z Estónska a naozaj si už roky užívam online služby a vieme, že základom pre online služby a digitálny jednotný trh je online identifikácia. A tuto Európa zaostáva. Máme rôzne krajiny s rôznymi systémami. A moja otázka je, čo môžete urobiť, čo môže urobiť fínske predsedníctvo, aby sme mali digitálnu identifikáciu online s vysokými normami bezpečnosti, ktorá bude dostupná a e, do, prístupná všetkým občanom EÚ. Pani Vilkonen, Ďakujem. Ja viem, že som už v druhom kole, ale chcem zopakovať prvú otázku, ktorá sa týkala viacročného finančného rámca, pretože som na to nedostala odpoveď. Ministerka Kulmúny povedala, že najdôležitejšie pre predsedníctvo je dokončiť rokovania o MFF. Samozrejme, je to veľmi dôležité, ale dôležitý je aj obsah a to, čo bude predmetom tohto rozhodnutia. Pani pre ministerka Marin povedala, že eh, eh, teraz eh, je E, takisto e, dôležité e, mať dobré rokovania, pokiaľ ide o MFF a pokiaľ ide o nástroje ako Horizont, Digitálna Európa a nástroj na prepojenie Európy. A samozrejme to leží aj v srdci nášho výboru a ja chcem naozaj vedieť, aké je stanovisko fínskeho predsedníctva k týmto veľmi dôležitým spisom. Dobre, Ďakujem. Pán Hajšel. Thank you very much, Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Naozaj som si veľmi rád vypočul od ministerky Kulmíny, že je na členských štátoch e, rozhodnúť o energetickom mixe. Ale teraz prejdem do Slovenčiny. Že fosílne paliva nebudú môcť dlho ostať súčasťou energetického mixu Otázka je nad jadrom. Jadro totižto, treba uznať, je e, nízkouhlíkový zdroj energie, ale je voči nemu obrovský, obrovská nevôľa, rezistencia a aj skepsa, niekedy aj neodôvodniteľná, aj vedecky nepodložená, hlavne pokiaľ ide o vyhodnotenie bezpečnostných rizík. E, ja by som sa chcel spýtať, ako vy vidíte energetický mix budúcnosti hlavne aj pokiaľ ide o celú Európsku úniu, aj o tú časť Európskej únie, ako sú krajiny strednej a východnej Európy, ktoré boli často e, pre ktoré boli hlavným, dá sa povedať, zdrojom energie práve fosílne palivá, potom jadro. A bez jadra asi ťažko budú vedieť dosiahnuť bezuhlíkovú ekonomiku v intenciách cieľov Európskej únie. Ďakujem. Thank you very much. Last, uh, Ďakujem pekne. A poslední štyri rečníci z SAD. Pani Marquez. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte, aby som privítala aj program, ktorý bol dnes predstavený pred dvoma ministerkami. Mám dve otázky a ja som bola potešená keď som zaznamenala vaše obavy o digitálny sektor a nielen v súvislosti s konkurencieschopnosťou, ale ide vám aj o tú inkluzívnosť, čo vyplýva z vášho programu. Ja viem, že fínska vláda chce poskytovať 1 Eh, populácie s vzdelávaním v rámci umelej, využitím umelej inteligencie. Chcete tieto skúsenosti využiť aj v ostatnej Európe? Ak vezmeme do úvahy, že, že vedomosti a vzdelávanie sú mimoriadne dôležité, keď chceme presvedčiť ľudí, o zmenách, alebo keď sú, sa boja zmien. E, ďalšia otázka sa týka toho, čo podala kolegyňa z Estonska, že interoperabilita európskych e, IT systémov e, napriek všetkým možným pilotným projektom, ktoré sme doteraz mali naďalej, je tu stále veľká prekážka pri prepájaní spoloč, alebo tu je to veľká prekážka spoločného, skutočne spoločného jednotného trhu. Ďakujem pekne. Teraz pán Eldonado. Pani Donado. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj pani ministerkám a gratulujem eh, k vášmu predsedníctvu. Prizrali sme si dokument a program, ktorý ste nám predložili a do veľkej miery chcem eh, povedať, že zdieľam ten ambiciozný program, pokiaľ ide o produktivitu, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť podnikov a takisto, najmä pokiaľ ide o tú digitálnu oblasť. Je tam Jedna vec, e, ktorú ste spomenuli, to sú tie malé stredné podniky. Tu sa chcem ešte e, trošku za, e, pristaviť. Akú úlohu majú podľa vás tieto zohrávať v rámci digitálnej Európy. Myslím, že to je veľmi dôležitý program. Už sa tu spomínačky tie milióny, ktoré sú na to vyhradené. Takže aké konkrétne opatrenia chcete, aby sa v tejto veci zrealizovali, aby sa pomáhalo týmto malým stredným podnikom, aby tieto boli schopné budovať digitálnu agendu vo svojich podnikoch a tak, to tak, aby e, sa generovali nové pracovné miesta. Potom e, posledná vec, bezpečnosť spotrebiteľov. Povedzte, aké konkrétne opatrenia podľa vás by sa mali e, vykonať zo strany predsedníctva v tejto oblasti. Ďakujem. Madame Fritzon. Ďakujem pekne teraz pani Fritzon. Vážený, vážené pani ministerky, nie. ďakujem pekne za vaše vystúpenia. Za Švedsko vám želáme veľa úspechov. V vašom programe ste zdôraznili dôležitosť výskumu a inovácií a ja úplne súhlasím s vami. Ak chceme riešiť veľké výzvy, ktoré sú pred nami, či už to je boj s menou klímy alebo s populistami, Európa musí byť lídrom vo vývoji, výskume, rozvoji a inováciách. A je jasné, že program Rise on Europe bude dôležitým nástrojom, a musíme si určiť správne priority, zabezpečiť aj rodovú rovnosť vo výskume, zabezpečiť najvyššiu kvalitu vo výskume a vede. To musí byť ten eh, hlavný princíp a tiež musíme považovať eh, trvalé eh, ciele OSN za benchmark a tiež je potrebné zabezpečiť, aby krajiny v Európskej únii zabezpečili aj voľnú akad- voľné vzdelávanie a slobodné. A ak to nebude prípadom vo všetkých členských štátoch, e, nemali by potom e, byť tieto krajiny vylúčené, ktoré to nezabezpečujú z nového programu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, bude predsedajúca. Ďakujem pekne na závere pani Hobbs. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste aj e, prišli, e, pani ministerky, e, k nám a mm, prišli diskutovať o našich otázkach. Priemysel. Priemysel je súčasťou ekonomiky veľmi dôležitou. 20% ľudí je tam zamestnaných. Je to motor výskumu a vývoja v Európe. Je to zdroj veľkých exportov. Samozrejme chceme mať digitálnejšiu, trvalo udržateľnejšiu aj priemyselnú výrobu v Európe. Chceme, aby ekologická stopa bola menšia, aby e, vysoká pridaná hodnota bola súčasťou tejto ekonomiky a potom je tu otázka e, pracovného práva. Máme tu kvalifi- alebo teda trú práce ako tak. Máme tu kvalifikovaných pracovníkov, ale treba povedať aj na to, že niektorí môžu dať pozadu v tejto transformácie. Takže môžete nám povedať konkrétne, aké sú priority vášho predsedníctva, pokiaľ ide o podporu európskeho priemyslu aj Eh, pracovných pozícií, ktoré s tým eh, súvisia, samozrejme zohľadňujúc našu adaptáciu smerom k budúcnosti a samozrejme najmenšie podniky sú v tejto oblasti najviac ohrozené. A potom, čo spravíte preto, aby sme išli smerom k novej európskej priemyselnej stratégii? Ďakujem. Well, thank you very much. Thank you for your... Nož, ďakujem pekne, ďakujem pekne aj za váš eh, záujem. Naozaj tu bude asi nemožné pokryť všetky otázky, ale aj tak si myslím, že je dôležité diskutovať o tom, aké sú témy, na ktorých nám hlavne záleží, aby boli riešené počas fínskeho predsedníctva a mm, aby sa, na, sa tomu venovala aj rada a predsedníctvo. Takže v tom málom čase, ktorý nám zostáva, pokúste sa urobiť nemožné. Nech sa páči, máte slovo, pani ministerka. Ďakujem pekne. Ďakujem váženým poslancom za vynikajúce otázky. Bolo tu dosť veľa otázok. Mnohé sa týkali výskumu a vývoja, a pripojenie na európsky rozpočet, otázka na priemysel, klímu, a digitálnu ekonomiku, k tomu iste aj kolegyňa z Madrin sa vyjadrí. Je to takisto veľmi dôležitá otázka pre nás, aby sme dosiahli e, nový rast, ktorý bude na, na to, na, tak ako ste sa pýtali, že budeme potrebovať nové technológie, ktoré zabezpečia nový druh rastu. A je to aj výsledkom rozpráv, ktoré sme vlastne už predstavovali v rámci nášho programu pre európsky trvalateľný rast. Potom boli tu otázky na Horizont Európa a jeho rozpočet. Viaceré poslankyne na to poukázali ako pani Virkunen a podobne. My sme sa snažili počas nášho predsedníctva, alebo budeme sa snažiť to dokončiť alebo dotiahnuť, lebo je to kľúčová otázka. Takže je dôležité, aby bol dokončený viacročný finančný rámec, pokiaľ ide o horizont Európa. Je veľmi dôležité, aby sme mali nové technológie, tak aby sme mohli zabezpečiť aj blahobyt našim občanom. Potrebujeme aj spoluprácu medzi výskumom, vývojom a akademickou e, oblasťou. Je to jediný spôsob, ako môžu vytvoriť nový druh rastu. Potom by som prešla k digitalizácii datová ekonomika a etická stránka, na ktorú sa tu už e, poukazovalo. Isté je dôležité, aby vo všetkých budúcich diskusiách e, by prevažoval prístup, e, ľudský prístup, alebo prístup, ktorý bude sa sústrediť na človeka predovšetkým. E, pretože si myslíme, že aj digitálna či umelá inteligencia nám pomôže, aj pomôže malým a stredným podnikom e, rásť. Potom tu bola široká otázka, ktorá sa týkala obchodnej politiky. Isté je dôležité, aby sme na európskej úrovni sa sústreďovali na, na svetový poriadok e, ako na to už aj spomenul jeden z poslancov, aké dôležité je takisto podporovať aj európske startupy. E, tiež sa tu hovorilo o smart vozidlách, aby boli čisté, aby boli autonómne a podobne, kybernetická bezpečnosť, všetky tieto otázky. Na to zodpovie moja kolegyňa, ktorá má na starosti digitálnu agendu. Ďalej, pokiaľ ide o otázky súvisiace so zmenou klímy, to je naozaj veľmi široká otázka. Môžem povedať, že je dôležité, že národné strategické plány budú musieť postupovať ďalej a bude spätná väzba od jednotlivých členských štátov a na báze toho potom budeme vedieť, ako sa a aká je situácia v jednotlivých krajinách. No, jeden poslanec sa na toto pýtal, potom ten Grec sa pýtal, ako chceme dosiahnuť pokrok v týchto otázkach a mnohí uvažovali o regiónoch a čo sa, keď sa podarí zlepšiť priemysel, tak Európa ako prvej, tak určite aj ostatné regióny vo svete budú mať o takéto niečo záujem, takže je to dosť podstatné. Ďalej balíček čistej energie, to bolo tiež spomenuté. A je dôležité, aby rozpráva pokračovala ďalej na rade na jeseň, keď budeme diskutovať o národných klimatických plánoch. Boli tu potom ďalšie otázky, ktoré sa týkali jadrového odpadu. Spomínal to poslanec Fínska, pretože je dôležité, aby sme mali e, zodpovedné a bezpečné e, nakladanie s so zdrojmi. E, je tu ďalšia otázka, ktorá sa však ale týka len Fínska e, ale my tu teraz nie sme len za Fínsko, my zastupujeme tu teraz celú radu. Najdôležitejšie je, aby tá miera ambícií v klimatickej politike zostala naďalej vysoko, tak ako to bolo aj doteraz. Ale sú otázky, ktoré sú trošku e, trápia, ako napríklad jadrová elektráreň, bola tu spomenutá, čiže EÚ musí vyvinúť určité eh, určité štandardy, ktoré musia byť dodržiavané. Jorky takisto spomínal otázku súvisiacu s eh, vrtmi, ktoré robí Turecko a tiež EU e by malo vyjadriť solidaritu s Cyprom. Hovorila som teda, hovorili sme tu o ambiciozných cieľoch, ale počuli sme tu aj o energetickej chudobe. Mnohí poslanci o tom hovorili, napríklad aj pani Glock. Je dôležité v tých správach ktoré budú členské štáty pripravovať, aby uviedli aj, aká je situácia v energetickej chudobe. A pán tak, aj Hajšel takisto o tom hovoril. A energetická zmes je e, národná otázka, ale my sme sa spoločne dohodli na emisných cieľoch. A že znižíme využitie fosílnych palív. Ale samozrejme je dôležité, aby tie prostriedky, ktoré budú znižovať energetickú chudobu, to sú niektoré z nástrojov, ktoré sa potom si samotné členské štáty o nich rozhodnú. Energetický trh e, musí fungovať. To je veľmi dôležité, aby sme mohli tam pôsobiť potom efektívne. Ďalej, pokiaľ ide o určité problémy, s soci, sociálne problémy, ktoré budú súvisieť s prechodom na e, iné druhy energií. Spomínal a to aj pán Kelly. Takže e, európsky priemysel na takéto veci musí byť dobre pripravený. A pokiaľ ide o národné plány, a to bola otázka pani Kasadusa, to už som ale zodpovedala po svojom prvom vystúpení, čiže musíme zabezpečiť, aby členské štáty nám poskytli informácie, aká je ich situácia a ako sa blížia našim cieľom ďalej. Dôležité je, aby sa investovalo dostatočne do toho, že naozaj dojde k zlepšeniu. Ja však nemám viac času, takže nemôžem zodpovedať na všetky vaše otázky, ale som si ich poznamenala a vezmem ich so sebou. A niekto tu spomínal aj partnerstvo medzi eh, výskumom vývojom a akademickou obcov. To je dôležité, aby to prebiehalo. Takže ja by som v tejto chvíli už poďakovala predsedničke, aj všetkým vám poďakovala za vaše vynikajúce otázky, aj pripomienky. V závere by som možno chcela povedať niečo, čo ste spomenuli aj mnohí z vás, že je dôležité zapomniť občanov do boja so zmenou klímy a to platí pre všetky politické skupiny. Takže som veľmi vďačná za to, že ste ma tu pozvali a obdržala som od vás mnoho uh, pripomienok z hľadiska toho, akým smerom, smerom by sme sa mali na bližších 6 mesiacoch uberať, tak aby bol vývoj tým správnym smerom a aby rast bol ekonomicky, sociálne aj ekonomicky, environmentálne vyvážený. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Marín. Pani predsedajúca, vážení poslanci, ďakujem pekne za vaše vynikajúce otázky, pripomienky. My sme si ich poznamenali a vezmeme ich so sebou. Verím, že e, rozpráva s parlamentom bude pokračovať naďalej, alebo diskusia. Bolo tu niekoľko otázok, ktoré boli určené mne. Ja sa pokúsim. Pán Carvalho sa pýtal na otázky súvisiace s 5G Myslím si, že je dôležité, aby v EÚ sme sa držali nášho harmonogramu a e, spustili 5G. Európa je v tomto silná. Európa má príslušné zrušnosti a sú e, globálne konkurencieschopné. Ďalší poslanci, Gunta Adinolf, ako aj viacerí iní, sa pýtali na kybernetickú bezpečnosť za posledných 5 rokov sa v EÚ udialo množstvo krokov v zlepšení bezpečnosti na internete, napríklad e, prijatím e, nariadení aj e, smernic. Takisto je tu agentúra ENISA, ktorá má silnejší mandát agentúra, ktorá má na starosti e, e, bezpečnosť sieti a je tiež je tu lepšia spolupráca aj s akademickou obcov a IT firmami. Tiež sa môžeme spoločne učiť aj z, poučiť z vlastných chýb. Verím, že ENISA e, a návrh o smernice o ENISE tiež obsahuje vlastne posilnenie celej tejto otázky aj členské štáty k tomuto pristupujú veľmi seriózne a snáď sa nám podarí vytvoriť dobré riešenie. Je dôležité, aby aj táto diskusia mala dostatok času, tak aby bol výsledok čo najlepší. Ako som povedal, e, kybernetické útoky a ich hrozby treba vziať veľmi vážne a seriózne, lebo sú veľkou hrozbou, preto musíme pokračovať ďalej v príjmaní príslušných krokov a v práci. Musíme ďalej spolupracovať aj napríklad s orgánmi presadzujúcimi práva. To by sme chceli ďalej na tomto pracovať počas nášho predsedníctva aj s ďalšími aktérmi intenzívnejšie. Ďalší pán poslanec Christov sa pýtal o, kradnutí e, osobných údajov EU. Máme platnosti GDPR, čo je hlavný nástroj na ochranu osobných údajov. Rada intenzívne sleduje um, kybernetické hrozby. A ďalší sa pýtal na spravodlivú pl- platformu hospodárstva. Je dôležité, aby sme tu mali jasné pravidlá a sférové podmienky, i keď tieto otázky by mali byť skôr určené ministerovi práce, ale verím, že práce, počas prác na dátach sa nám podarí e, samozrejme princípy spravodlivosti. Ďalšia otázka, čo o, robiť pre zabezpečenie digitálnej zručnosti, digitálnych sietí. Komisia už navrhla aj nové programy, ktoré sú dôležitou súčasťou technológie sa musia naozaj využívať a o tomto budeme tiež aktívne diskutovať aj na rade. Kalioran a Lieto a Marquez sa pýtali na elektronickú identifikáciu sú tu pomerne široké ustanovenia v EÚ. Pokúsili sme sa monitorovať aj um, deklaráciu bola, v Henslikách sa organizovala konferencia na túto tému práve a tiež ste sa pýtali na zahrnutie ľudí do digitalizácie a ja si myslím, že veľmi dôležité, aby občania boli naozaj celý čas zapojení do digitalizácie. Je treba občanov vzdelávať, to je ten správny, e, správna cesta. To nie je len v mojej zodpovednosti, ale program Digitálnej Európy sa snaží e, zdôrazniť e, to, práve tú osvetu a vzdelávanie občanov a má to vysokú prioritu v agende. E, takže veľmi pekne vám ďakujem za vaše otázky. Môže byť, že sa vám nepodarilo zodpovedať na vaše otázky všetky kvôli nedostatku času, ale určite budeme pokračovať ďalej v spolupráci a budeme v kontakte. Ja sa sem vrátim kedykoľvek e, do vášho výboru a diskutovať o týchto otázkach detailnejšie aj v budúcnosti. A verím, že budeme mať e, úspešnú spoluprácu medzi inštitúciami a budeme môcť podporovať tieto dôležité témy, o ktorých sme dnes diskutovali. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne vám obom, vám pani ministerkám, za to, že ste dnes prišli. Vypočuli ste si naše otázky. Ďakujem kolegom za to, že ste sa zúčastnili tejto zaujímavej rozpravy a uvidíme sa tu o 14.30, kde budeme mať e, tému Galileo in camera. Tak vám prajem dobrú chuť.